v tomto roku. Práve z hľadiska spomínaného dohovoru z roku 2005 naozaj so záujmom sledujeme revíziu nariadenia Brusel 1, Brusel 1 Európsky parlament, Európska komisia vypracovala v tejto súvislosti správy. Pán dok- profesor Hess a ďalší kolegovia tiež vypracovali správy, ktoré veľmi zjednodušujú našu prácu. Tieto štúdie poukazujú na určité interferencie medzi revíziou nariadenia Brusel 1 a dohovorom o výbere súdu. Hakská konferencia samozrejme podporuje a sleduje revíziu nariadenia a boli by sme veľmi radi, keby nové pravidlá podľa tohto nariadenia boli v súlade s dohovorom o dohodách o voľbe súdu, hlavne pokiaľ ide o samotnú voľbu súdu, teda o dohody o voľbe súdu. Viete, že právna istota je nevyhnutná v medzinárodnom obchode, keď zmluvné strany si zvolia príslušný súd, teda súd, na ktorom sa majú prejednávať prípadné spory. Je veľmi dôležité, aby takáto dohoda medzi zmluvnými stranami bola rešpektovaná. Je to dôležité pri zmluvách v rámci Európskeho spoločenstva, ale aj mimo neho. Práve preto podporujeme prijatie nariade, riešenia v rámci nariadenia, nariadenia Brusel 1 a to prijatie takého riešenia, ktoré bude v súlade s pravidlami vyplývajúcimi z dohovoru o dohodách o voľbe súdu. Tento dohovor z roku 2005 je produktom e, dlhých rokovaní a medzi signatármi tohto dohovoru sú aj Európske spoločenstvo, aj USA napríklad e, podpísali tento dohovor v roku 2009. Takže by sme boli radi, keby tieto dve e, vývojové tendencie išli ruka v ruke. Dovolte mi ešte povedať, že so záujmom sledujeme aj iniciatívu rozšíriť toto nariadenie aj na Um, žaloby podané proti osobám mimo Európskeho spoločenstva. Naozaj si uvedomujeme, že je potrebné zvýšiť právnu istotu nielen v prípade sporov intrakomunitárnych, ale aj v prípade, keď jeden z prvkov je mimo Európskeho spoločenstva. Kladieme si otázku, či je potrebné sa tomu venovať na európskej úrovni alebo či by nebolo lepšie, keď dozrie čas, keby Európske spoločenstvo vyrokovalo dohodu na medzinárodnom fóre. Výhody toho druhého riešenia by samozrejme spočívali v tom, že Európske spoločenstvo by potom malo záruku, teda že by to bolo riešenie, ktoré by bolo uplatniteľné nielen na území Európy, ale aj mimo neho. Teda keby tu boli nejaké prípady smluvných strán, teda alebo strán sporu z e, územia mimo EÚ, tak by sa to e, riešilo na základe medzinárodne právnych úprav. A toto by platilo nielen pre pravidlá, procesné pravidlá, ale aj pre vykonávanie súdneho rozhodnutia. Toto je alternatívny nástroj, ktorý Európske spoločenstvo môže v tejto fáze využiť. Zrejme viete, že Hakská konferencia zatiaľ neprijala v 90. rokoch takýto ďaleko siahly nástroj. Ale naozaj Európske spoločenstvo by sa mohlo zamyslieť nad tým, či by nebolo lepšie, keď na to dozrie čas, e, vyrokovať takýto nástroj na medzinárodnom fóre. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Ďakujeme pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz dávam slovo pánovi profesorovi Burkhartovi Hesovi z Inštitútu pre zahraničné a medzinárodné právo, právo súkromné a obchodné. Pán profesor pôsobí v Heidelbergu na univerzite Ruprecht Karl. Ich möchte Ďakujem pekne, pán predseda. Dostali ste dokument, ktorý som vypracoval a chcel by som sa za, zamerať na pár bodov. Na úvod by som chcel povedať niečo o akceptovaní, ako aj o praktickom význame nariadenia Brusel 1. Potom by som chcel niečo povedať k vlastne odstraní toho postupu exekvatúry. Chcel by som potom povedať aj niečo k arbitráži, ako aj k dočasnej právnej ochrane. Dovolte, aby som začal akceptovaním alebo vlastne praktickým významom toho nariadenia. Tie otázky, ktoré, alebo spektrum preverovanie, ktoré sme my vykonali, dospelo k tomu výsledku, že veľká väčšina praktiku je veľmi spokojná s tým nariadením. Ale musím povedať, že je tu veľká diskrepancia, ale k tomu praktickému významu toho nariadenia lebo v právnej praxi je to 1,5% až 2% všetkých konaní, ktoré by spadali vlastne do také, boli v takej situácii, kde by to nariadenie zohrávalo dôležitú úlohu. To je vo veľkom protiklade k tým hospodárskym krokom eh, na vnútornom trhu a je to protiklade s voľnosťou pohybu. A to má svoje významné dôsledky. Mnohí právnici a sudcovia nie sú informovaní o tom nariadení, lebo vedia, že nezohráva takmer žiadnu úlohu v praxi. Okrem toho, ne, súčasné európske procesné právo je veľmi neprehľadné. Medzičasom zahrňa 12 veľmi špecifických právnych aktov, ktoré sa čiastočne doplňajú. Čiastočne sa obsahovo prekrývajú a čiastočne sú aj v zájomnom protiklade. A táto mnohorakosť vedie k tomu, že jednoducho zaťažuje právnu prax, lebo je ťažko uplatňovateľná. A myslím si, že práve toto je dôležité. Nariadenie Brusel 1 dnes splňa dve dôležité funkcie. Poprvé, koordinuje autonómne procesné právo členských štátov, ale na druhej strane je to aj určitý referenčný nástroj pre tie novšie právne akty. Tieto sa totižto vzťahujú na nariadenie Brusel 1, a úprava nariadenia e, sa musí zvažovať aj v tom, tej súvislosti, aké môže mať dopad na iné nariadenia. Vysvetlím to. Napríklad je možné e, odbúrať to exekvatúrne konanie, ale to by malo predsa dopady na e, riešenie prípadov, konkursných prípadov, lebo skutočne Brusel 1 má na toto vplyv. To znamená, že je možné rozšíriť pôsobnosť Brusel 1 aj na tretie štáty, čo ja osobne podporujem, ale zároveň nutné si uvedomiť, že to nariadenie o európskom eh, eh, konaní nadvezuje na Brusel 1. Okrem toho sú tu aj také situácie, kde odvolávka na Brusel 1 vedie k tomu, že je nevyhnutné ju reformovať. To je napríklad článok 59 ktorý neobsahuje žiadnu definíciu eh, jedliska. A to znamená, že vidíme, že neviem tento bod reformovať. To je prvý bod, ktorý som chcel povedať. Druhý bod sa týka odbúrania toho exekvatúrneho postupu. Dnes vidíme, že 90% všetkých rozsudkov sa v Európe vykonávajú bez toho, že by boli nejaké, znesené nejaké námietky. Z tohoto hľadiska exekutúrne konanie je veľmi náročné na čas aj na náklady. V našej štúdii sme nevedeli vyčísliť to, akým nákladom vedie tento typ konaní, lebo jednoducho o tom nie sú k dispozícii žiadne bližšie informácie. Na druhej strane, ak by sa článok 34 nariadenia odstránil bez náhrady, E, to by som neodporúčal, lebo sú tam určité prekážky, pre všetkým pri uznávaní a tie majú svoj význam. Ale potom sú aj také, ktoré možno zredukovať. Pre všetkým si myslím, že čo sa týka riadneho doručenia e, žaloby, to môže byť vykonané už v tom prvom štáte, čo sa týka článku 34.3 a 4. Čo sa týka si konkurujúcich rozsudkov, alebo rozsudkov, ktoré sú v protiklade, tak myslím si, že toto by mož- bolo možné zjednodušite odbúrať. Potom tu máme článok 27 a 30 a s nimi to musí byť zosúladené. Článok 35 podľa môjho názoru by mohol byť kľudne škrknutý. Ale, to zdôrazňujem, ale, keby sa od, odstránil článok o Order Public tak e, tam by bol vznikli problém v rámci procesného práva členských štátov. Máme to aj rozsudky Európskeho súdneho dvoru, napríklad sú to z rozsudky Gambaci Apostolides, ktoré poukazujú na to, že v ojedinelých prípadoch môže existovať potreba, aby sme sa vrátili k tomu princípu World Republic, ktorý je viac európskejší ako e, národný. No a potom je tu ešte ďalší aspekt. To konanie v rámci Brusel 1 obsahuje tak povedať európske konanie, ktoré sa uplatňuje. Ak by sa jednotlivé dôvody ponechali a ak by sa poukázalo národné procesné právo, tak jednoducho dojde k renacionalizácii veľmi efektívneho postupu spoločenstva, čo ja nepovažujem za zmysluplné. Ako konať? Čo spraviť? Návrh, ktorý nájdete aj v našej správe, správe o uplatňovaní nariadenia, tak to naše odporúčanie je, že to uznávanie rozsudkov na základe formulárov v prílohe, tak je možné takýmto spôsobom postupovať. Podľa mňa by sme to mohli ďalej rozvíjať a takto je možné vypracovať e, európsku doložku o vykonávaní rozsudkov. Zároveň v štáte výkonu by malo byť naplánované určité kontrolné konanie, ktoré bolo zredukované. na pre taký prípad, že by existovali nejaké nedostatky pri tom rozsudku, ktoré by sa nepodarilo odstrániť v tom prvom štáte. To znamená, že toto konanie by malo byť e, ustanovené, regulované na úrovni práva spoločenstva. Musím povedať, že ak by sme úzko formulovali to order public, nebude to zahrávať dôležitú úlohu. Ak by sa vytvoril zároveň určitý ventil v tom samotnom nariadení, tak potom aj tie obavy členských štátov, ktoré by sa týkali úplného odbúrania order public, neboli také veľké, ako keby sa vykonal taký veľký politický krok. Bolo by dobré, keby ste to skutočne zvážili. Čo sa týka súdnej príslušnosti, a tu prechádzam k téme tretich štátov, tak máme tu princíp first in time, to máme člán 27 a 30, ktoré sa veľmi osvedčili, ale myslím si, že by sme mali túto problematiku brať veľmi vážne. A predovšetkým, čo sa týka dohody o súdnej príslušnosti, bolo dobré zvážiť, či by sme nemali ísť o krok ďalej. V rámci Európskeho súdneho priestoru by som odporúčal aby sme išli ponad princíp Hákskej konvencie a ten návrh vyzerá tak, že ak je dohoda o súdnej príslušnosti, tak by tam mal byť súd, ktorý rozhodne o tej účinnosti. Iné súdy, aj na ktoré sa obrátia účastníci v konaní, musia čakať, kým príslušný súd nerozhodne o platnosti tejto doložky. Toto je platilo pre pre také prípady, kde by napríklad v prípade spoločnosti bol právny následovník. Ešte by som chcel pokračovať tejto téme. Ak by návrh komisie o kolektívnom ochrane práv v rámci kartelova práva by sa opieral tú zelenú knihu, ak by sa teda odsúhlasil tento krok. Teda to, kde je ten opt-out, tak budeme mať skutočne veľké problémy s európskym občianským právom. Keď si pozrieme, ako sa riešia skupinové žaloby v USA na základe mechanizmu opt-out, ako sa to tam koordinuje, tak sa to nekoordinuje v rámci list pendens, ale v rámci transferu a v rámci prepojenia konaní a list pendens tam tak povediať neexistuje. Keď si pozrieme články 27 a keby sme ho uplatňovali pre takúto formu žalôb, tak by sme sa dostali k neoprávneným výsledkom. To by viedlo k tomu, že najrychlejší žalova, žal, žalobca, a nie ten najlepší žalobca, by mohol vykonať toto konanie na európskej úrovni. A keď to obrátime, šikovná spoločnosť, ktorá by si zabezpečila negatívnu žalobu, tak by tak mohla torpedovať túto kolektívnu žalobu. Myslím si, že je dôležité sa nad tým zamýšľať a nie je vylúčené aj to, že sa podarí nájsť rozumné riešenie. Ale tá myšlienka, že tu nie je žiadny problém s nariadením Brusel 1, to nepovažujem za správne. Predpokladám, že asi očakávate odo mňa, že poviem krátko niečo aj k Bruselu 1 a k arbitráži. Ja viem, že bolo množstvo reakcií práve na túto tému. Myslím si, že tie návrhy, ktoré vyplývajú z tej správy, ktorá bola vypracovaná v Heidelbergu, ktorá vedla k kontroverzným reakciám, tak od rozhodnutia West Tankers sú asi v trošku inom svetle. Ja si myslím, že ten návrh o tom prerogatívnom rozhodnutí, v ktorom by sa malo konať, v štáte, ktorom by sa malo konať arbitráž, myslím si, že to by bolo rozumné, preto aby sme arbitrážne konania mali na lepšej a efektívnejšej úrovni práve v Európe. To neznamená, že by sme sa zbavovali určitých aspektov arbitrážneho konania. Samozrejme je možné tam škrtnúť aj tie všeobecné ustanovenia a potom tam je článok 71, ktorý bude mať prednosť, alebo tá výnimka pre arbitráž sa bude limitovať. Nikto by ale nechcel, aby arbitráž bola riešená na úrovni spoločenstva. Ide o to, aby sa to dobre, rozumne riešilo na príslušnej úrovni a potom e, konkurencieschopnosť spoločenstva práve v arbitráži sa môže zlepšiť. A ešte na záver, dočasnej právnej ochrane, článok 31 nariadenia, aj napriek rozsudkom súdneho dvora viedla, viedol veľkým problémom. Posledná revízia nariadenia vychádzala z toho, že Európsky súdny dvor odstráni tieto problémy, ale to nenastalo. Práve preto by bolo dôležité vykonať nasledovné korektúry článku 31. Poprvé, článok predbežného opatrenia, definícia predbežného opatrenia by sa musela e, vypracovať. Dôležité je myslieť aj na otázky, ktoré sa týkajú veriteľov a ktoré sa týkajú aj zárok. Potom je tu ďalší, ďalšia, ďalšia možnosť, to je právne vypočutie to znamená, že dlžník by tu mal mať možnosť e, poskytnúť stanovisko prvému súdu. A potom je ten hlavný spor. Dočasné predbežné opatrenia boli vydané v jednom členskom štáte, sa môžu upraviť alebo aj zrušiť. Toto je riešenie, ktoré navrhujeme v článku 20.2. To poznáme už z Brusel, nariadne Brusel A. Poznáme aj takýto typ spolupráce medzi jednými súdmi členských štátov a podľa mňa je to veľmi aktuálne a dôležité. Potom s tým súvisí aj, ten, aj tá úvaha, že by bolo možné exekuovať bankové účty a tu by som chcel poukázať na to, že takéto návrhy by sa mali implementovať čo najrychlejšie práve preto, aby boli veriteľe chránení v európskom právnom priestore. Toto boli moje body a ďakujem pekne za vašu pozornosť. monsieur le président. Euh, la qualité de la... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Konzultácia, ktorú vedie komisia k nariadeniu Brusel 1 a, odre- a odpovede, ktoré boli e, pripravené profesorom SNIC, by nám mali umožniť vydať sa na cestu ambicioznej revízie tohto nariadenia. A je to príležitosť aby sme sa zaoberali eh, nariadením, prístupom k jurisdikcii eh, Európskeho súdneho dvora. Mm. Čiže budeme hovoriť o tejto judikatúre a práve mám na mysli prípad Westenker, ktorý už bol spomenutý a zároveň je to aj príležitosť vyjasniť si ciele komunitárnej legislatívy v tejto oblasti a zároveň načrtnúť v európskej oblasti a v oblasti priestoru slobody a spravodlivosti v rámci Európskej únie. Ja som dostala príležitosť pozrieť sa na takéto otázky a vybrala som si dve špecifické oblasti. Najmä sú to princípy exekvatúry, ktoré sú veľmi symbolické z hľadiska ich obsahu a potom rozsah. A najmä rozsah tohto nariadenia. Je to veľmi dôležitá otázka pr- v spojení s ďalšími faktormi a potom ďalšie ekonomické, politické faktory. Budem veľmi stručná, e, podstatne stručnejšia, ako e, je to uvedené v, novom, v dokumente, ktorý ste dostali odo mňa. Keďže pán profesor Hess Uh, už uviedol isté skutočnosti a ja súhlasím s jeho závermi v mnohých oblastiach. Nie som si však úplne istá, či, nie som si istá, či je nevyhnutné všetko e, takto upresňovať v rámci vstupu exekvatúry. E, vyžaduje si to veľké prostriedky, ako aj čas. E, pri zaregistrovaní žiadosti na registrovanom súde. Čiže v tomto návrhu vytvárame istý druh európskeho pasu, čo znamená, že krajine pôvodu. To, čo vydá súd, by bola autorizácia, ktorá je všade platná, ale ako profesor Hess si myslím, že nevy, nemôžeme si dovoliť zbaviť sa príležitosti mať e, dva, dve rozhodnutia v krajiny, kde sa, to, kde sa vykoná rozsudok, kde je daný prípad v členskom štáte a potom po druhé, keď e, existuje e, verejný poriadok Pokiaľ máme prijaté rozhodnutie v krajine výkonu, tak je to v súvislosti s článkom 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. A to si vyžaduje, aby sud, príslušný sudca zabezpečil, že pôvodný sudca e, v krajine pôvodu pre, splnil všetky požiadavky, celý postup e, v súlade s legislatívou. A toto je práve úloha v legislatívca v kontexte európskeho spoločnosti. Čiže ak by sme sa mali zbaviť princípu exekvatúry, musíme si ponechať tento prístup a z, mať isté minimálne postupy, procedúry uh, z hľadiska akceptácie a myslím, že musíme prísť s istými procedurálnymi postupmi, pretože v niektorých členských štátoch je to enormné pri krokoch sudcov. Pokiaľ ide o kontrolu a odstránenie kontroly v rámci výhrad, v otázkach, ktoré výhradne podliehajú danej judikatúre, to tiež začína, zohráva úlohu pri menovaní sudcu pri takejto výhradnej jurisdikcii. Najprv by som sa však chcela dotknúť jednej komplexnečnej otázky, týka sa to rozsahu rámca priestoru tohto nariadenia. Otázka už bola nastolená v zelenej knihe pod bodom 2 a dá sa to zosumarizovať nasledovným spôsobom. Je Euró- sú európske pr- pravidlá, právomoci majú sa aplikovať rovnakým spôsobom, keď žalovaná strana je rezidentom na území e, členského štátu EÚ. Je tu isté riziko nepochopenia tejto otázky alebo dezinterpretácie tejto otázky, ale je to zároveň aj možnosť, že by tento nástroj mohol zlepšiť európsku oblasť a slobody a spravodlivosti. Problémom je, že sú tu dve pravidlá v tomto článku na rôznych úrovniach. E, pravidlo uplatniteľnosti a potom pravidlo určenia, aké sú dôvody danej jurisdikcie. Keď sa pozriete teraz na pravidla e, stanovovania kompetencií v, v krajine, kde má bydlisko žalovaná strana. Keď sa však pozriete na iné články, tak tie sa uplatňujú len v prípadoch, že žalovaná strana žije na území Európskej únie. A v tomto prípade daná osoba žije v, na území EÚ. Pokiaľ máte stranu v treťom štáte, tak potom tento súd e, tento relevantný súd je súd v danej krajine. Čiže je tu niekoľko možností. Napríklad e, tento systém vylučuje spory, ktoré majú silné spojenie s Európskou úniou, ale zároveň rozširuje európske právomoci týkajúce sa sporov, ktoré by mali byť pôsobnosti sudcov v tretich krajinoch. Pokiaľ žalovaná strana žije v jednom z členských štátov, potom členský e, súd v danej krajine sa tomu venuje aj napriek tomu, že sme v rámci v, v rozsahu výhradných kompetencií. V ďalšom prípade musíme, otázka je, či musíme naďalej rozlišovať e, podľa toho, či žalovaná strana žije na území EÚ. Toto kritérium spôsobuje väčšiu nepredvídateľnosť, pretože častokrát e, neviete, kto bude žalovanou stranou. Ako môžeme potom ďalej predvídať, že dôjde k ďalšej harmonizácii európskych pravidel? Na akej úrovni by to mohlo fungovať? Čiastočne by bolo možné e, ďalej stavať na existujúcich pravidlách bez zohľadnenia podmienky bydliska žalovanej osoby. To už bolo predtým spomenuté, pričom e, členské štáty stanovia e, tieto právomoci a budú sa aplikovať európske. Ak je však tento e, spotrebiteľ v Európskej únie, tak pravidla Európskej únie sa musia aplikovať. Po druhé, mohli by ste zároveň využiť tzv zrkadlový efekt pre výhradné právomoci. Tiež sa to hovorí, niekedy sa to nazýva reflex. Je to trošku komplikovaný systém, ale uvediem vám jeden príklad. Ak máte prípad týkajúce sa nejakého majetku v Tunisku napríklad, tak tuniský sudca na základe tuniskej legislatívy by mohol mať výhradné kompetencie a Európsky súd žalovanej osoby by Eh, odmietol zaoberať sa daným prípadom. To je eh, súd krajiny pôvodu eh, žalovanej osoby. Čo my robíme v tomto prípade je, že limitujeme istým spôsobom európske kompetencie z dôvodov pravidiel v tretích krajinách, ktoré sú podobné európskym pre daný prípad. Ďalej je dôležité roz... premyslieť si dôvody alebo náhradné alebo iné dôvody. Keď sa pozrite na súčasné pravidlá európskych judikatúr, a keď európske nemajú dané právomoci, pozrite sa na národný koncept. Otázka je, či je dôležité, či by sme ich mali odstrániť a vytvoriť nejaký špecifický priestor pre právomoci, ktoré by boli uniformné. Aká by bola výhoda takýchto takéto väčšej miery harmonizácie alebo uniformity. Po druhé, treba e, systém lepšie pochopiť, mať v ňom lepšiu konzistenciu, ale myslím, že je za tým ešte viac. Ekonomické a politické faktory zohrávajú dôležitú úlohu a bol by to pokrok z hľadiska rozširovania priestoru e, slobody a spravodlivosti v Európskej únie, čo by podporilo externé a interné vzťahy a mohlo by to zabezpečiť istý druh integrovaného právneho poriadku, čiže tá uniformita by nezabezpečila len, neznamenala len fungovanie jednotného trhu EÚ, kde dochádza k voľnému pohybu tovaru, osôb, pracovných síl, no zároveň by sme mali aj spoločenstvo, ktoré bude mať spoločné pravidlá, hodnoty a keď sa pozrieme na všetky spory, ktoré sú či už v rámci spoločenstva alebo aj mimo spoločenstva, to všetko by, tieto všetky skutočnosti by tu mohli zohrávať úlohu a o tom by sme mohli viesť ďalšiu diskusiu. Samozrejme je dôležité zohľadniť špecifickosť pravidiel právnych vzťahov v danej krajine. Tieto všetky otázky nechcem spochybňovať, ale myslím si, že každý členský štát by mal právo pozrieť sa na to, kde, ako nájsť správnu rovnováhu a možno zároveň aj e, konkurovať si alebo súťažiť o prilákanie o jednotlivých prípady, riešenie jednotlivých prípadov. Ako môžeme nájsť e, isté riešenie v rámci manevrovacieho priestoru, ktorý bude zabezpečený. E, keď budeme mať jednotné pravidlá, ktoré samozrejme zabezpečia jednotné kultúrne špecifické znaky v jednotlivých štátoch. Aké techniky teda môžeme použiť? Budem veľmi struč, stručne hovoriť. Ak súhlasíme s tým, že neexistuje, ak sa dohodneme na tom, že neexistuje kompetentná jurisdikcia alebo právomocia, keď žiadna krajina nie je, nemá kompetencie, tak vtedy treba zabezpečiť istú formu ktorá zabezpečí to, aby spravodlivosti bolo určite zadosť form statis a potom tu máme článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a národnú legislatívu, ale myslím si, že to e, môže fungovať v tomto prípade. A potom si musíme premyslieť ďalšie dôvody. To European Exorbitant Forum, tento výraz exorbitant je možno trošku alarmujúci, vysvetlím, čo mám na mysli myšlienka, ktorú to znam, e, o ktorú nám ide, je chrániť európskych občanov, pokiaľ im hrozí, že bude, budú čeliť ťažkej situácii v tretej krajine a, a je možnosť im pomôcť, ale samozrejme toto môže byť aj neprospech európskeho občana, pretože tie za, právne konania v zahraničí môžu byť veľmi drahé a to môže byť veľmi užitočné napríklad pre malé a stredné podniky, ktoré sa nachádzajú v globálnej konkurencii, existujú zahraničné. Je dôležité zabezpečiť ochranu pre európskych občanov. Takže Francúzsko prichádza s týmto návrhom právomoci v reakcii na zelenú knihu. Povedali, že by ste mali hľadať právne prostriedky v štáte, v ktoré, ktorom má sídlo navrhovateľ. Pokiaľ ide o tieto dôvody kompetencie, myslím, že by bolo dôležité európskym občanom, fyzickým osobám umožniť, ale fyzicky respektíve právnym osobám by mali mať právo, by sa malo uplatňovať právo podľa ich sídla. a potom článok 48 e, zmluvy sa týka právnych, sa týka e, spoločnosti. Ak má mať európsky občan prístup k spravodlivosti, akým spôsobom stanovíme e, členský štát, v ktorom má existovať prístup k spravodlivosti. Možno by sme sa nemali venovať len kritériu štátnej príslušnosti, možno by sme sa mohli pozrieť centrám záujmu, pozrieť sa na predmet sporu, respektíve tam, kde sa nachádza majetok navrhovateľa. Možno, že s tým môžu byť tiež spojené isté problémy. Ľudia nemajú radi príliš nákladné konania a medzinárodné, treba zohľadiť medzinárodné dohody a príslušné náklady. Akú hodnotu to má? z hľadiska európskych práv. Nejde nám tu o nejaké nacionalistické sentimenty ani o suverenitu. Bolo by to založené na slobodnom prístupe ku spravodlivosti. To je kľúčom. A potom sme hovorili o medzinárodnej harmonizácii pri určení jurisdikcie. Toto myslím, že veľmi môže trvať pomerne dlho, pretože hackský program uh, už prebieha 10 rokov a pokiaľ viem, žiaden ďalší neprichádza. Aké by mohlo byť to najlepšie riešenie? Myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní pri konaní, mali by sme sa snažiť chrániť európskych občanov, chrániť ich proti právnym Eh, situácii alebo zvykom, zvyklostiam v tretich krajinách, ktoré môžu byť v neprospech európskych občanov. Tieto. Toto právo by umožnilo sudcom odmietnúť prí, zamietnúť prípad, keď v prípade, že žiadatelia nepreukázali, že eh, nemali Eh, rovný prístup, spravodlivý prístup k spravodlivosti a potom by sme mali mať možnosť prispôsobiť eh, situáciu v jedných členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani profesorka Muarve, a teraz odovzdám slovo z Univerzity v Paríži pani Mirvat. Ďakujem, pán predseda. Ja sa budem zaoberať oveľa ušou, otázkou naozaj oveľa ušou. Moja téma je dohody o voľbe súdu, ale nie tak, ako sa tomu bude neskôr venovať Alex Layton. Článok 6 je problematický. Ide tam o náležitý proces. Ide o článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ide tu o takéto dohody o voľbe súdu, o ich prenose na tretie strany, o ich prevode na tretie strany. Mám pocit, že sme sa zameriavali v tomto parlamente počas vypočutí, že sme sa zameriavali na takéto dohody o voľbe súdu medzi dvomi zmluvnými stranami, teda čo urobiť, keď jedna z zmluvných stran poruší túto dohodu, čiže to nejaká doložka o arbitráži, alebo ide naozaj o, o doložku o voľbe súdu, na tom nezáleží. Tak sme sa zaobrali tými pôvodnými stranami dohody o voľbe súdu. Čo sa stane, keď jedna z nich e, svojvoľne poruší túto dohodu? Ale je tu ešte aj ďalší rozmer dohôd o voľbe súdu. A to, ako sa postavíme k e, tretím stranám v takejto súvislosti, do akej miery tretia strana je viazaná dohodou, ktorú nejakým spôsobom uzavreli pôvodné strany. Táto otázka si naozaj vyžaduje riešenie. V praxi sa vyskytuje ne, rel, relatívne často v oblasti námornej dopravy, teda ide o prepravu tovarov námornou cestou. Tu nájdete veľmi dobrý príklad takéhoto kontroverzného riešenia. Konosamen, teda nákladný list, je to vlastne um, zmluva medzi uh, vlastníkom tovaru a dopravcom. V, takejto, v takomto liste môže byť dohoda o voľbe súdu. Naozaj jedno, či ide, na, či ide o arbitráž, alebo ide naozaj o samotný súd, ktorého sa týka táto dohoda. Nákladný list potom prechádza z ruky do ruky a môže sa dostať do rúk nejakej tretej strany, nejakého držiteľa, ktorý je naozaj veľmi vzdialený tým pôvodným stranám. A otázka znie, do akej miery tento držiteľ, tento príjemca, môže zo nejaký malý podnik, môže ísť napríklad okenského dovozcu matracov. Takže do akej miery táto osoba je viazaná doložkou, podľa ktorej je určený napríklad arbitrážny súd v New Yorku alebo súd v Londýne v nákladnom liste, na mononákladnom liste. Veľmi dôležitá je v tejto súvislosti otázka prístupu k spravodlivosti, dostupnosti. Väčšina medzinárodných nástrojov, ktoré sa zaoberajú dohodami o voľbe súdu, väčšina z nich ignoruje dopady takejto dohody na tretie strany. V článku 23 nariadenia Brusel sa nevenuje absolútne žiadna pozornosť eh, takýmto tretím stranám, teda aké sú eh, dopady eh, takýchto dohôd. To isté platí aj pre Hakský dohovor. Jediný medzinárodný do- nástroj, ktorý sa tým vôbec zaoberá, je dokument známy pod názvom Rotterdamské pravidlá z septembra tohto roka. Ide o dokument UNCITRALu. Tento dokument sa zaoberá žalobám tretich strán v prípade straty zásielky, kedy sa takáto tretia strana rozhodla žalovať dopravcu. Takže ako sa k tomu postaviť? Súdy celosvetovo sa samozrejme museli zaoberať takýmito prípadmi a museli prieť rozhodnutie o tom, či bude platiť v prípade takýchto žalôb zo strany tretej strany proti dopravcovi, teda ktoré súdy sa tým budú zaoberať bez ohľadu na to, aké dohody o voľbe súdu boli prijaté. Takže ako sa k tomu staviajú, stavajú súdy? Sú tu rôzne prístupy. A všetky tieto riešenia sú buď to v prospech dopravcu alebo v záujme v prospech e, tej tretej strany. No a za týmito záujmami sú často národné protekcionistické záujmy. Možnosť číslo 1 Napríklad Cour de Cassation, Cassation, francúzsky súd, jeho obchodná komora povedala, že tretiu stranu zavezuje iba dohoda o voľbe súdu v náhradnom liste, ak táto tretia strana vyjadrila súhlas s, takouto, s takýmto viazaním, s takouto záväznosťou. Táto možnosť je relatívne obmedzená, že by tretia strana naozaj súhlasila výslovne s nejakou doložkou, ktorú nevyrokovala a na ktorú nemala absolútne žiaden vplyv. Táto doložka je zriedka záväzná. Môže to slúžiť záujmu francúzských záujmov, teda francúz, môže, môže to byť v prospech eh, francúzských záujmov, to je teda riešenie číslo 1, ktoré sa tu ponúka. Ďalším extrémom je riešenie číslo 2. Chcem tu len poukázať na to, že riešenie číslo 1 nie je jediným príkladom ochrany národných záujmov. E, rovnaký súd, teda Cour de Cassation, jeho občianská komora prijala iné riešenie, ktoré je skôr opačným smerom a hovorí, že dohoda o voľbe súdu, či už ide o arbitráž alebo o skutočný súd, že takéto dohody sú súčasťou uznávanej medzinárodnej praxe. A teda všetky strany zainteresovaní účastníci teda majú byť informovaní o tom, že je pravdepodobné, že takáto doložka eh, existuje. Takže tá doložka sa stáva automatickou súčasťou celého kontraktu a teda presúva sa v celom tom reťazci eh, aj na tretie strany, ktoré teda musia predpokladať, že takáto doložka o voľbe súdu zrejme je teda vlastne príslušný spomínaný e, obchodník s matracmi v Kenii. E, napríklad má predpokladať, že bola dohodnutá nejaká arbitráž alebo nejaký súd. Potom je tu riešenie číslo 3, to je niekde tak v prostriedku. Ide o riešenie, ktoré navrhuje Európsky súdny dvor. Uplatnilo vo viacerých známych e, sporoch. Najznámejším sporom je Korek. Ide o E, prelom 80. 90. rokov. Takže Európsky súdny dvor rozhodol, že je potrebné zaoberať sa právom, ktorým sa riadi zmluva. A toto, zmluvo, toto právo nám povie, či tretia strana preberá práva a povinnosti e, niektorej z pôvodných zmluvných strán v prípade presunu, prenosu e, pôvodnej zmluvy. E, Takže pozrieme sa podľa akého práva sa riadí na nákladný list a uvidíme, či toto právo, ktorým sa riadí nákladný list, umožňuje prenos práva pôvodného signatára na eh, nejakú tretiu stranu. Ak toto uplatniteľné právo hovorí, že áno, eh, takáto situácia je daná, tak je to v poriadku. Tretia strana sa považuje za nástupcu, právneho nástupcu jednej z pôvodných stran a teda e, doložka o voľbe súdu je pre ňoho záväzná. Ak e, uplatniteľné právo ide opačným smerom, tak je potrebný súhlas tretej strany, aby bola táto viazaná touto doložkou. Je to relatívne logické riešenie ale do akej miery samozrejme, že je logické povedať, že dohoda o voľbe súdu by nemala byť presunutá na tretiu osobu, pretože je to sú, súčasť práva povinnosti, ktoré e, súvisia so zmluvou. Máme tu však aj určité ekonomické a sociálne argumenty. Prípadové právo súdov po celom svete, ako aj Európskeho súdneho dvora, akceptujú, že dohoda o voľbe súdu je taká trošku autonómna, pokiaľ ide o celkový zmluvný kontext. Súd alebo arbiter sa môže rozhodnúť o, o platnosti pôvodnej zmluvy a to podľa mňa je skôr otázka toho, či takéto riešenie by bolo spravodlivé alebo dobré z ekonomického hľadiska. Čo znamená postupenie práv? To je otázne. A to by predpokladalo, že každá tretia strana by sa musela zaoberať e, tým, aké právo, e, akým právom sa riadi nákladný list, e, že by to tretia strana musela správne chápať, napríklad spomínaný obchodník v Keni. Takže to je naozaj komplikovaná otázka. A potom je tu možnosť číslo 4, riešenie číslo 4. Toto čiastočne je obsiahnuté v rotterdamských pravidlách. Ide konkrétne o článok 67 textu UNCITRALu, v ktorom sa uvádza, zhruba to opíšem, obokon sa to vyložiť, že je dôležité, aby dohody o voľbe súdu, čiže to arbitrážny súd alebo regulárny súd, je dôležité, aby takéto dohody vychádzali z dohody pôvodných strán ale v niektorých prípadoch by bolo neférové, keby tretie strany boli viazané týmto ich rozum, týmto ich dohodou. Takže už také určité predbežné riešenie, že tá pôvodná voľba, voľba obsahnutá v nákladnom liste je záväzná pre, tie, pre tretie strany, ak, ak je možnosť výberu z určitého zoznamu viacerých súdov. A tým, tým, týmito súdmi môžu byť uh, miesto bydliska dopravcu, miesto prijatia zásielky, miesto doručenia zásielky alebo miesto, e, kde sa, teda prístav, kde sa e, buď to zásielka nakladá alebo vykladá. Takže je tu zoznam určitých miest, ktoré sú predvídateľné pre prepravcu, ako aj pre príjemcu. Takže príjemca môže podať žalobu pardon, bude zaviazaný dohodou o voľbe súdu, ak táto dohoda uvádza jeden zo spomínaných súdov. Dohoda o voľbe súdu nebude záväzná, ak si pôvodné strany zmluvy vybrali súd, ktorý nezodpovedá tomuto zoznamu, teda je to súd, ktorý nie je predvydateľný pre príjemcu. Takže možno máte pocit, hurá, máme ideálne riešenie. Bohužiaľ, a to je samozrejme kompromisné riešenie v rámci rotterdamských pravidel. Článok 67 obsahuje maličké D, naozaj zvláštne, ktoré hovorí o tom, že dohoda o voľbe súdu je záväzná pre tretie strany, ak právo zvoleného súdu predpokladá, že dohoda o voľbe súdu môže byť záväzná pre tretie strany. Teda ak právo e, toho súdu rozhoduje o tom, že e, táto dohoda môže byť e, transferovaná na tretiu stranu. A tým sa dostávame znova k prípadu korek. Takže máme tu zaciklenosť, teda znova sa budeme musieť pozrieť na to, čo hovorí právo, podľa ktorého sa riadí nákladný list. Toto je komplikované, problém to vôbec nerieši. A myslím si, že sú tu príjemcovia malej veľkosti, ktorí budú mať ťažký prístup, stiažený prístup k spravodlivosti. Uvedomujem si, že vyriešenie tohto problému predpokladá jasné pozicionovanie sa, pokiaľ ide o rozsah platnosti Bruselu 1. Tomuto sa venovali už eh, predrečníci. Podľa mňa je to však problém, ktorý nie je možné ponechať nevyriešený. Súčasné riešenie je absolútne neuspokojivé. Tiež bude záležať od toho, či Brusel 1 bude mať v rozsahu pôsobnosti aj arbitráž, o tom tiež hovorili padračníci. Ja si myslím, že sme tento problém mali nevyhnutne vyriešiť. Ďakujem, pán predseda, prepašte, že som hovorila tak dlho. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo profesorovi Luigimu Marimu z eh, Univerzity Daily Studi di Urbino Carlobo. No, particolarmente onorato di poter... Ďakujem veľmi pekne Pán predseda, je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes môžem byť a že môžem predstaviť niekoľko myšlienok k tejto téme. Chcem povedať, že ako občan Európskej únie som potešený a je pre mňa cťou, že tu môžem byť a diskutovať o revízii nariadenia rady No vieme, že niektoré z týchto otázok sú zakotvené v našich, našej ústave, ako aj v Európskom dohovore ľudských práv. A ja hovorím o tom, že rada by nemala navrhovať legislatívu, ale v každom prípade chcem povedať, že je dôležité, aby hlas parlamentu bol nahlas prezentovaný, aby bol vypočutý. Toľko som chcel povedať na úvod. A, a budem vychádzať z pohľadu európskeho občana. Teraz sa dostanem k trochu konkrétnejšej a technickejšej oblasti, ale pokúsim sa všeobecne popísať kritéria, ktoré by sme mali uplatniť pri tomto nariadení. Nebudem hovoriť o jednotlivých bodoch, ale len chcel by som zdôrazniť a počiarknúť niektoré oblasti, ktoré pokladám za prioritné, na ktoré by sme, ktorým by sme mali venovať pozornosť. Je tu niekoľko aspektov, ktoré sú užitočné, no rád by som vyzval na opatrnosť a chcel by som, aby legislatívne orgány si premysleli všetky dôsledky tejto legislatívy. Toto nariadenie je dôležité na dobré fungovanie vnútorného trhu, jednotného trhu. To sme si všetci overili a je nám jasné. Chcem, aby sme to efektívnym spôsobom eh, realizovali na základe už naredňa, ktoré máme. To znamená, že keď si pozrieme tú Bruselskú konvenciu a keď si pozrieme ten proces, ako sa upravila do nariadenia, tak vidíme, že sú tam, boli tam určité dobré body. Pre všetkým išlo o zmeny, ktoré boli dôležité pre praktický život. Je pre všetkým o dva takéto aspekty. Je toto samotné konanie exekvatúry, ktoré sa urýchlilo a potom, po druhé, vidíme, že článok 5 sa radikálne zmenil. Čo sa týka toho exekvatúrneho konania, tak e, na to sa podarilo nájsť jednoduché a pomerne jasné riešenie. Podarilo sa skrátiť okrem toho aj e, lehoty. To znamená, že môžeme povedať, celkého hľadiska to bolo dobré riešenie, ale čo sa týka samotnej úpravy článku 5, tak sa zistilo, a to jedno vlastne, že došlo tam k istým chybám. A žiaľ, toto je skutočne veľmi smutný výsledok. Nesmieme zabudnúť na to, že čo sa týka článku 5, tak jeho úloha je skutočne veľmi významná. Článok 5 sa totižto uplatňuje v zmluvných vzťahoch. Keď si pozrieme, pozrieme jednotlivé články, tak je to určite taký článok, ktorý je najúčinnejší v sporných prípadoch medzi podnikmi. A práve toto je ten dôvod, prečo dnes všetci apelujú na to, aby tá zmena, úprava článku 5 sa stiahla späť. Je to samozrejme trošku zvláštne, že tá zelená kniha nehovorí nič o tejto téme. Ja naproti tomu si myslím, že nie je rozumné upraviť ten článok číslo 5. A tvrdím to aj z nasledujúceho dôvodu. Samozrejme, vypočul som si rozličné komentáre, bolo ich množstvo a jednoducho vidím tu určité riziko. Myslím si, že by sme tú vec iba komplikovali. Bolo by preto podstatne rozumnejšie, keby súdy uplatňovali svoje úlohy tak, že by sa snažili hľadať také riešenia, ktoré boli, ktorým boli všetci spokojní. Znamenalo by to, že sudcovia museli nájsť určité prostriedky, určité cesty na to, ako, ako odstraňovať určité problémy v legislatíve. Ako príklad môžem spomenúť aj to neustálu radu interpretačných problémov, ktoré sa neustále objavujú v našich zákonníkoch. Či týka sa to jednotlivých článkov našich zákonníkov. Sú to častokrát tisíce úpravy, ktoré by boli nevyhnutné na to, aby sme naše zákonníky upravili. Bolo by skutočne nemožné, nemožné, keby legislatívec stále takto zasahoval. A preto, čo sa týka článku 5 a tej samotnej exekvatúry, to sú body, ktoré podľa môjho názoru vyžadujú to, aby sa našli skutočne dobré kritéria pre prehodnotenie toho nariadenia. Dôležité je, aby sme sa zaoberali nielen otázkami výkladu, ale aby sme sa zaoberali celkovým dopadom. Sú tam problémy, ktoré musia, ktoré musia odstrániť tí, ktorí majú na starosti výklad samostnej legislatívy. Samozrejme, možno sa je tá situácia, že by tam boli veľké právne problémy a že by tam vznikli určité e, rizika, proti ktorým by bol záujem bojovať. A teraz pár všeobecných komentárov. Chcel by som dopredu apelovať na vašu obozretnosť a ide tu predovšetkým o tú tendenciu, ktorá, ktorú vidím a ktorá vedie k tomu, že celá oblasť by sa komplikovala. Podľa mňa v mnohých prípadoch nie je skutočne nevyhnutné, komplikovať e, tieto veci. Sú tu určité fakty, ktoré nikto nespochybňuje. Napríklad vidíme tu to, ako sa veľmi rozširuje a veľmi komplikuje oblasť európskeho súkromného práva. Keď si pozrieme samotné definície, tak je to skôr taká okrajová záležitosť v právnom poriadku. Ale na základe toho, čo sa deje, vidím, že je tu určité riziko, že to hodnotenie nariadenia 44 z roku 2001 skutočne pôjde touto cestou. To znamená, že celé sa to bude komplikovať. A myslím si, že to by skutočne nebolo nevyhnutné. Ešte by som chcel spomenúť jeden komentár, ktorý skutočne považujem za dôležitý. Máme tu legislatívu, ktorá je skutočne rozsiahla, ktorá pozostáva z určité, určitých pravidiel, ktoré sú veľmi komplikované, pro všetkým ich e, technická stránka je veľmi zložitá. Týka sa to mnohých členských štátov, týka sa to aj, aj štátov, z ktorého ja pochádzam a tieto štáty sa musia, e, musia využívať znalcov, ktorých je nízky počet. Táto situácia je veľmi zložitá. Myslím si, že je veľmi škoda, že európske pravidlá nie sú e, zrozumiteľné a že nemôžeme tam využívať tie bež- nástroje, ktoré máme k dispozícii v rámci nášho súdnictva. bolo by možné dosiahnuť aspoň relatívnu istotu a bolo by možné ju dosiahnuť tedy, keby sme využili takých poradcov, ktorí majú veľmi dobré poznatky v tejto oblasti, ale samozrejme je to spojené s určitými nákladmi. Ešte by som chcel pripomenúť, že otázky medzinárodného sú mm, súkromného práva, ktoré sa týkajú procesných otázok a práva, ktoré sa uplatňuje, e, je dôležité riešiť dopredu. Ešte predtým, ako sa začneme zaoberať samotným predmetom prípadnej žaloby. Preto je dôležité, aby sa veľmi rýchlo našlo riešenie a je skutočne nevyhnutné, aby tie pravidlá boli podľa možností čo najjednoduchšie. Ak by som chcel zodpovedať tie otázky, ktoré sú spomenuté v zelenej knihe, som to chcel tak jednotne zodpovedať, mohol by som povedať nasledovné. Osobne mám dojem, že až doteraz sa nepodarilo nájsť žiadne presvedčivé dôvody, ktoré by sa zameriavali na to, ktoré by nejako menili tie základné princípy nariadenia. Boli vypracované štúdie, boli tu mnohé otázky, ktoré boli zodpovedané v súvislosti s zelenou knihou a toto všetko ma priviedlo k následovným úvahám. Poprvé, súčasný systém v zásade funguje dobre, lebo sa uplatňuje správnym spôsobom. Ďalej, väčšina problémov, na ktoré sa poukázalo, sú bežnou súčasťou procesu výkladu. A toto sa týka skutočne každého právneho textu. Po tretie, žiaden zo spomínaných problémov neviedol ku kríze pri fungovaní tohoto systému. Takej kríze, ktorá by spochybňovala tie ciele samotného nariadenia. Čo sa týka cieľov samotného nariadenia a čo sa týka aj vykonávacích predpisov, tak vidíme, že tieto sú stále koherentné a platné a zodpovedajú potrebám vnútorného trhu. A to aj napriek integrácii európskych národov a napriek procesu integráciu. Po piaté, ak by sa mali určité aspekty zlepšiť, tak dôležité je povedať, že samozrejme toto je možné, ale čo by sme v žiadnom prípade nechceli, je, aby sa tie základné princípy nariadenia nejakým spôsobom upravovali. Lebo my už to máme príslušné rozsudky Európskeho súdneho dvora a Európsky súdny dvor je skutočne tou inštanciou, ktorá je rozhodujúca a ktorá je rozhodujúca pre to eh, procesné právo spoločenstva. A tak sa dostávam už k môjmu záveru. Pevne dúfam, že legislatívec preverí túto, toto nariadenie ho bude revidovať v rámci primeraného rámca, kde pôjde o to, aby to fungovanie národných pravidiel sa harmonizovali. Myslím si, že v tejto oblasti máme skutočne ešte veľmi veľa práce. Ak harmonizácia pôjde týmto smerom, si myslím, že sa nám podarí vyriešiť mnohé problémy, ktoré, na ktorými sa dnes zamýšľame. A dôležité je, že sa vyriešia tak povedať automaticky. Teraz ešte spomeniem pak pár bodov, ktoré sa navrhujú v rámci zelenej knihy. Poprvé, čo sa týka to zrušenia exekvatúrneho konania, ja súhlasím s mnohými vecami, ktoré spomínal profesor Hess a ktoré spomínala aj profesor Niboje. A som aj veľmi rád, že profesor K. Muirvot poukázala na dôležitosť niektorých aspektov. A teraz zrušenia samotného exekutórneho procesu postupu. Myslím si, že na toto musíme reagovať negatívnym spôsobom. Podľa mňa sa to celé opiera o dva dôvody. Tieto dôvody sú tak povediať všeobecné a nechcem spomínať nejaké technické detaily. Chcel by som sa skôr zamerať na také všeobecné pripomienky. Vidíme, aké sú skúsenosti v USA a myslím si, že konec koncov to vidíme aj na našich vlastných skúsenostiach a je nám to známe od schválenia konvencie, tak vidíme, že exekvatúra alebo zjednodušené konanie v rámci rozsudkov, ktoré sa vyniesú v inom štáte, nie sú tak povedať žiadnou prekážkou pre rozvoj cezhraničných vzťahov. Po druhé, odbúranie exekvatórneho procesu postupu bolo prípustné v takom prípade, keby rozsudky sa opierali o jednotný základ vo všetkých členských štátoch, keby sa týkalo jednotlivých typov práv. Dôležité je to, aby to bolo presaditeľné a dôležité, aby tam bola aj nadradená, nadradený stupeň. Dôležité garantovať spravodlivý súdny proces. Žiaľ, vidíme, že to v skutočnosti ešte nemáme a vidíme, čo sa deje v jednotlivých oblastiach, ktoré ešte nie sú vyjasnené. Hovorili sme o viacerých prípadoch, napríklad prípad Pelegrini z roku 2001, a tam sa práve odsúdilo Taliansko. Taliansku sa vytýkalo to, že porušilo zásady spravodlivého procesu. Tu došlo k porušeniu procesných pravidiel. Potom ďalšia vec, Štrasburský súd pre ľudské práva. A tu sa opieram tiež o rozsudok, v ktorom ide o to, aby sa preveril, preveril obsah rozsudku, lebo takto povedal Štrasburský súd. A to jediné, čo by na tomto mieste bolo zmysluplné a čo by stalo za diskusiu, je, že ako sa má vytvoriť tento kontrolný nástroj. Samozrejme, ja mám poznatky o ďalších problémoch, o ďalších snahách nájsť riešenia, ale celkovo si myslím, že ten systém, ktorý máme v súčasnosti, by bolo možné vylepšiť v niektorých bodoch. Pán predseda, áno, vidím, už že mi vysielate signál, ale žiaľ, musím ešte niečo dodať a chcel by som sa dostať k problematike list pendants. Tu máme následujúcu situáciu a dôležité sú tu určité princípy to máme, tak povedať, dogmu vôle. Ja by som chcel poukázať na to, že táto dogma nefunguje, ak máme dočinenia so zmluvou medzi spoločnosťami, ktoré, sa v určitom, ktoré sú v určitom diferencovanom kontexte. Doberme si ako príklad zmluvný vzťah medzi malým a veľkým podnikom. Máme tu určitú nerovnováhu a túto nerovnováhu, nerovnováhu nie je dôležité ani dokazovať. A potom ešte ďalšia otázka, teda posledná otázka, ktorá podľa môjho názoru je trošku prehnaná. A síce ide tu o vzťah medzi lease pendants a tým paktom. Keď teda vychádzame z tej hypotézy, že máme zmluvný vzťah a ten pakt a že tá dohoda bola podpísaná, tak samozrejme je možné povedať, že došlo k určitým problémom, došlo napríklad zneužitie. Poznáme ten prípad toho torpedovania. Myslím si, že nie je to nič typicky talianské, to všetko sa Taliani naučili od Angličanov. Ale ak došlo k prípadu zneužitia a ak je tam žaloba, tak je dôležité potrestať toto zneužitie. Lebo máme tu aj princíp férovej spolupráce. A je to princíp, ktorý musí mať prednosť pre všetkým. A to je skutočne základný princíp to znamená, že je dôležité garantovať prioritu žaloby. A posledné slovo tam majú sudcovia. Prepačte, pán predseda, ja som hovoril trošku dlhšie. Ďakujem pekne za tieto jasné slova. A slovo má teraz pán Leighton. Much, Chairman, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za pozvanie aby som vystúpil k tejto veľmi zaujímavej téme. Mám trošku nevýhodu, po, že budem nasledovať po tejto mimoriadnej prezentácii, ale nebudem hovoriť o národnosti týchto krajín, pretože myslím, že italianské torpedo došlo k istým zmenám a niektoré krajiny tieto fakty spod, e, e, ktoré tieto krajiny spomínajú. No nebudem sa ja teraz venovať E, tejto otázke. Zdá sa, že podľa môjho názoru Zelená kniha e, predstavuje veľmi vyvážené hodnotenie niektorých otvorených otázok a podľa mojich výpočtov už pred 36 rokmi bruselský dohovor vstúpil do platnosti, predtým bol vyrokovaný, dohodnutý a ukázalo sa, že je všeobecne e, všeobecne spokojný. Nie som si úplne istý, či súhlasím so všetkými výhradami, ktoré boli uvedené, no musíme byť samozrejme pragmaticky a opatrný a pozrieť sa na reálne efekty zmien, ktoré sa navrhujú. Rád by som vo svojej prezentácii sa venoval trom oblastiam, kde bruselský režim alebo kde, bru, e, kde už je bruselské nariadenie trošku zastaralé. V súčasnosti totiž máme oveľa väčšiu diverzitu, oveľa širší právny rámec a vtedy bol svet, bolo naše spoločenstvo podstatne menšie. Preto musíme urobiť isté úpravy a my dávame skôr to, čo robíme, je tu len isté, sú tu isté kozmetické úpravy a nie hĺbšie úpravy. Ja beriem po, pripomienku pána Hessa že medzinárodné cezhraničné spory sú relatívne malé, predstavujú relatívne malé percento v porovnaní s ostatnými spormi, ale nemôžeme podceňovať ich ekonomický alebo hospodársky dosah alebo význam. Ten je nielen v rámci vnútorného trhu, ale aj medzi vnútorným trhom a ďalšími krajinami. Európa totiž častokrát e, rieši aj spory, e, ktoré pochádzajú z iných krajín a je to, má to častokrát, e, je to nevýhoda vo, vo svete. Čiže ako som povedal, chcem sa venovať trom témam. Poprvé sú to pravidla litispendencie, najmä v súvislosti s výhradnou voľbou súdov. My všetci sme si vybrali túto tému, alebo väčšina z nás, pretože je to veľmi dôležitá otázka a vyžaduje si e, urgentnú reformu. Tento problém je to problém tzv. torpedo akcie, to je nadmerné využitie príliš striktná interpretácia článku 27, ktorá bráni putatívne zvolenému súdu na vyriešenie zboru. Tento problém je ešte zhoršený, ešte zväčšený negatívnou deklaratórnou úľavou, ktorá je podobná ako žiadosť o, o podľa článku 27. My sme prišli s riešením, ktoré sa zaklada na negatívnom deklaratívnom otázke ja si nemyslím, že toto môže tak riešiť, aj keď negatívna deklarácia sa môže využívať nadmerne, ale nie vždy sa zneužíva. Niekedy môžu byť oprávnené výsl- dôvody, no dôležitá vec je, že máme tu problém s definíciou. Je, či už je to otázka deklarácie, či má osob, daná osoba je poistená a potom môže byť tá deklaratívna úľava, či už pozitívna alebo negatívna. Môžete si položiť otázku, či vôbec záleží na tom, a ak uplatníte striktne pravidlo podľa článku, litispendencie podľa článku 27. Odpovedie áno, je to dôležité. Samozrejme, teoreticky e, ten, pokiaľ nemá právomoci súd prvého stupňa, tak potom môže dojsť k záveru a potom sa dostane táto otázka na ďalší súd v inej krajine, ale to už je predmetom dvoch výhrad. Poprvé vytvára to e, omeškanie aj vyššie náklady a máme taký výraz v mojej krajine, e, kde sa hovorí, že oneskorená spravodlivosť je upretá spravodlivosť. Tento výrok je už 800 rokov starý, pochádza z našej Magna Carta. A po druhé, tento prístup vedie k, validi- k platnosti a uplatneniu putatívnej voľby e, súdu, ktor- o ktorom rozhodne e, súd iný ako ten, ktorý by bol vybraný stranami, ak by sa táto klauzula aplikovala je pravda, že tieto, zákon, tieto všetky body nie sú zahrnuté v legislatíve, ale v kontexte e, klauzuly o výbere súdu je, je to proti týmto princípom. Súhlasím úplne s tým, čo povedal profesor Maria ďalší kolegovia, že právna istota je nevyhnutná z hľadiska právnych vzťahov a v, tomto, v tejto súvislosti putatívne vybraný súd má rozhodnúť o tom, či bol platne vybraný alebo či táto voľba sa mala urobiť, akým spôsobom to je správne. Heidelberská správa prichádza s návrhmi, ktoré splnia tento efekt. Zelená kniha prichádza s ďalšími návrhmi. Existuje tu niekoľko možností. Ja len stručne chcem uviezť dve. Jedné je dať exkluzívne výhradné právomoci na určenie a, jurisdikcie a, putatívne vybraným súdom, dokonca aj keď prvý, aj ktorý bol prvýkrát vybratý. Existuje precedent v judikatúre. Bruselsk dublinského nariadenia a Gata Luke prípad, kde e, žalobca môže, jeho žiadosť môže viesť k tomu, že súd e, preruší svoje konanie. Samozrejme je to problematické takýmto spôsobom postupovať. Druhý príklad je neuplatniť prioritné pravidlo, e, dať výhradnú právomoc niekomu, to samozrejme znamenajú dve, znamená dve paralelné konania a daný právny poriadok nemusí toto brať do úvahy, ale dynamika odstránenia pravidla priority bola veľmi efektívna, pretože by odradila ľudí od toho, aby začali e, konania na chybnom súde, najmä ak by to mohlo byť finančne nevýhodné pre nich. A potom tá torpédo taktika by bola zanechaná, ľudia by ju nepoužívali a opatrní by boli, prvne začnú konanie na inom súde. Možno by dokonca mohli byť prípady tzv. negatívneho konfliktu. Ale to samozrejme je oveľa viditeľnejšie ako reálny problém. Tento problém eh, existoval už mnohé roky, ale pokiaľ viem, v praxi nenastal. Takže netrápil by som sa príliš nad tým. Potrebujeme obe veci, čiže pravidla, tak aby rozsudok mohol byť prijatý v rámci právomoci súdu, podľa, ktorá vybraná podľa klauzuly, a aby bola uznaná v danom členskom štáte. Čiže Môžu byť prijaté oba dva, ale nemyslím si, že prestriktívne a pravidlo by malo byť e, vybrané. Som skôr za také organickejšie a dynamickejšie riešenie, ktoré by mohlo fungovať. Nemám čas teraz hovoriť o reformách pravidiel litispendencie v prípade sporov viacerých strán, ale v každom prípade toto je vec, ktorá si vyžaduje podrobnú reformu a parlament v januári pán Reinebecker z, z DG e, konkurencieschopnosť hovoril o, e, v oblasti hospodárskej súťaže a o, o úsilí komisie. Toto v každom prípade je oblasť, ktorá si vyžaduje e, pozornosť. Komisia tiež navrhla riešenie na základe vyšších kontaktov a na, v rámci e, spravodlivosti a najmä pri viacerých stranách je dobré mať väčšiu mieru spolupráce pri viacerých stranách v rôznych krajinách. Ale samozrejme to nepredstavuje konkrétne legislatívne riešenie v danej otázke. Tú druhú otázku spomeniem len stručne. Je to otázka styčných plôch medzi Bruselom 1 reguláciou a arbitrážou. Od e, januárového vypočutia v januári e, vydal rozsudok Európsky súd v prípade West Tankers, ktorý spôsobil, že vzniklo množstvo článkov a seminárov v celej Európe, od, e, kde arbitráž je významná činnosť Ide tu však v tomto prípade o vyňatie arbitráže z nariadenia Brusel 1. Problém je dobre pochopený a pre všetkých študentov alebo všetkých ľudí, ktorí sa snažia pochopiť celý šírku problému, tak e, generálneho advokáta Jamona v prípade by som chcel ich odvolať. E, generálny advokát v Marjorie prípade som si vedomý tohto e, jeho stanoviska. V každom prípade tento problém je nasledovný. E, platné rozhodnutie Európskeho súdu zdá sa byť také, že tam, kde začalo súdne konanie v členskom štáte A, pokiaľ predmet rozporu je v rámci nariadenia e, Brusel 1, otázka, či to má byť v, v záujme arbitráže v členskom štátu B, je predmet, ktorý je v rámci e, rozsahu e, Brus, nariadenia Brusel 1. O tomto hovorí v oceku 26 rozsudku súd. Ale aby sme túto, pristúpili k tejto otázke týmto spôsobom, e, je to len otázka jurisdikcie e, daného súdu štátu A. Čiže je to zároveň aj otázka týkajúca sa arbitrácie. Čiže tzv. nelsonské znalosti, sa to hovorí v angličtine. Zavriete si jedno oko a pozráte cez druhé oko realita je taká, že sa presunie arbitrácia na vedľajšiu úlohu, čiže bude môcť pokračovať, keď rozhodneme, že súd nemá právomoc. A toto je vlastne, to znamená nepochopenie moderného chápania arbitráže, ktorá je paralelný, rovnako dôležitý systém eh, vyriešenia sporov, ako je to pri eh, štátnych súdoch. Už niekoľko desaťročí je snaha stanoviť týmto spôsobom pozíciu arbitráže v obchodných vzťahoch. A teraz je tu snaha o to e, znova dať toto miesto. Samozrejme je dôležité túto otázku vyriešiť. Správa z Heidelbergu prichádza s riešením, aby prioritu mal súd sídla arbitráže na určenie platnosti arbitrážnej dohody. Ja som sám hovoril e, za tento pohľad, ale zmenil som svoj pohľad a je to z dôvodu dopadu rozhodnutia Európskeho súdu v Lugano z stanovisku a je to dôležité. V tomto stanovisku sa uvádza, že spoločenstvo má výhradnú externú kompetenciu uzatvoriť zmluvy s tretími štátmi v otázkach, ktoré sú v rámci legislatívnej právomoci komunitárneho, spolo, e, komunitárneho práva. Pokiaľ v rámci Brusel 1 by bola arbitráž v rámci nariadenia Brusel 1, ako to navrhuje správa z Heidelbergu, tak potom by to spôs- v rámci kolaterálneho efektu by to znamenala exkluzívna kompetencia spoločenstva v oblasti arbitráže a toto je radikálny a ďaleko siahly krok, ktorý by zrejme bol proti princípu subsidiarity a nie je možné ho prijať bez úplného pochopenia potenciálnych dôsledkoch. A chcem spomenúť len jeden dôsledok. Je to narastajúci význam eh, bilaterálnych eh, obchodných do, investičných dohôd na základe ICSID dohovoru. Tieto zmluvy sú zásadné z hľadiska vývoja financií veľkých verejných projektov e, vo svete. A niektoré menej rozvinuté e, členské štáty, aj pre menej rozvinuté členské štáty v rámci spoločenstva. Ak by tá reforma, e, ktorú navrhuje návrh z Heidelbergu, bola prijatá, tak by to znamenalo, že tieto bilaterálne investičné dohody potenciálne budú týmto postihnuté a preto je dôležité, aby komisia a parlament pri realizácii tejto reformy si boli plne vedomi toho, čo robia. Prvnež príjmu návrh z Heidelbergu a aby zvážili e, ekonomické dôsledky z hľadiska verejných financií, ako aj e, súkromných finančných prostriedkov v rámci EÚ Tretí bod, ktorý chcem spomenúť, je vzťah medzi nariadením Brusel 1 a širším medzinárodným právnym poriadkom. Je to širšia téma, e, ku ktorej sa zrejme nedá nájsť jednoduché riešenie, ale myslím, že všetci súhlasia s tým, že nie je jednoducho možné odstrániť článok 4 a nechať e, veci tak. Existujú tri oblasti. A to sú oblasti hlavného záujmu, ktoré by mohli byť upravené či už teraz, alebo v legislatívnej forme. Čiže tam, kde je voľba do fórum dohody e, za súdy v mene e, súdov tretieho štátu, tam, kde je blízke spojenie, e, blízky faktor z tretieho štátu, alebo potom, kde predošle konania medzi, existujú medzi štátom a tými istými stranami. George Ross uviedol eh, špecifický efekt ešte zo 60. rokoch. Ten zrkadlový efekt som predtým nepočul, čo bol spomenutý, ale vy, výhoda eh, fórum dohody je, zohráva svoju úlohu a to je dôležité, pretože sme prešli k pozícii, kde potenciálne komunitárne právo eh, rozhodlo o, o tom, že vy, výber dohôd, tam, kde jedna strana má sídlo v členskom štátu a v mene toho tretieho štátu nebude to mať vplyv. Nikto to neroz... Je to pomerne jasné, ale je to v každom prípade problém, ktorý e, bol e, ošetrený vo viacerých reformách bruselského dohovoru, ale v každom prípade ho teraz treba urgentne riešiť. E, riešenie zrejme je také, aby E, istý efekt po by mali mať články 22. Môžu existovať prípady, ktoré si zas, e, v súvislosti s tretími krajinami, ktoré si vyžiadajú širšiu reformu. No, mám t- musí sa to urobiť, ako bolo uvedené na medzinárodnej úrovni. Tam, kde je vzájomnosť na jednej strane medzi spoločenstvom a potom širším svetom a nie len unilaterálne. Pán predseda, som si vedomý, že už som prekročil svoj čas. Ešte už len jednu z dodatočných tém, ktoré spomínam v mojom dokumente, ktorú nespomenul nikto iný, je, že môže nastať prípad, ktorý sa týka v článku 5D na žiadosti o náhradu k tomu som sa vyjadril v písomných dokumentoch. Toto boli hlavné body, ktoré som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. <coughs> Ďakujeme veľmi pekne. Pán Leighton, hovorí pán predsedajúci. Um, uh, Máme tu kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť v tejto rozprave. Pán Hidalgo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, budem stručný. Ja som si vypočul všetkých profesorov naozaj s veľkou pozornosťou, rovnako ako zástupcu advokátskej komory Anglická a Walesu. A musím povedať, že mám veľké obavy. Ide tu o veľmi dôležitú reformu európskej legislatívy týkajúcej sa súdnej právomoci. No a hrozí nám, že sa v tejto spleti vzťahov stratíme, pokiaľ ide o uplatňovanie rôznych pravidiel na voľbu súdu, pokiaľ ide o práva a záväzky, ktoré vyplývajú už z pôvodnej zmluvy, Ďalej sú tu rôzne dobrovoľné dohovory jednotlivých zmluvných strán a tak ďalej. E, záväznosť jednotlivých klauzúl v zmluve pre zmluvné strany a tak ďalej. A dovolte mi nadviazať na to, čo odznelo z úst posledného rečníka. Hovorili ste o takej určite politike torpéda, ktorá sa uplatňuje v Taliansku, v, vo Veľkej Británii. A ja vám teraz uvediem španielský príklad. Ide tam o národné súdy, ktoré kontrolujú komunitárne právo. A ja som z toho, čo ste vypovedali, pán Leighton, z toho som vyrozumel, že arbitráž nemôže byť len nejakou doplnkovou možnosťou. Ale že my, teda európsky legislátori, musíme naozaj sa postarať o to, aby arbitráž mala preferenčný charakter. To znamená také automatické prijatie pôsobnosti arbitráže. Týmto by sme vyriešili v mnohých prípadoch otázku súdnej príslušnosti. Musíme naozaj byť oveľa radikálnejší, pokiaľ ide o pravidlá súdnej príslušnosti. A ja si myslím, že medzinárodná arbitráž by bola naozaj len vítaným vývojom. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Pani euh, euh, Ďakujem, pán predseda. ja by som bola, keby sme tu mali čo možno najväčšiu mieru koherentnosti, najväčšiu mieru harmonizácie a preto chcem položiť nasledujúce otázky týkajúce sa duševného vlastníctva. Komisia v zelenej knihe naozaj právom poukazuje na to, že sa počíta s integrálnym systémom, s jeho vytvorením. Pôjde o jednotný systém riešenia sporov týkajúcich sa európskych patentov. V tejto súvislosti mám nasledujúcu otázku. Ako to momentálne vyzerá? Sú tu určité ustanovenia, pripravované ustanovenia, ktoré sa týkajú nariadenia 44 z roku 2001 podľa mňa, alebo obávam sa, že by to viedlo v väčšej miere neistoty, k, k chaosu. Podľa mňa by bolo oveľa lepšie, keby sme pripravili k tejto téme nejaké osobitné ustanovenia. v príslušných legislatívnych aktoch, aby sme v tejto veľmi citlivej e, téme nezvyšovali mieru neistoty. A ešte nasledujúca otázka. Hovorilo sa o tom, že je potrebné uzavrieť medzery, ktoré existujú v súčasnom systéme. Na mňa by zaujímalo, o aké medzery ide. A ešte otázka týkajúca sa koordinácie paralelných postupov, pokiaľ ide o porušenie patentového práva. Nie je tu iba o patenty ako také, ale o duševné vlastníctvo vo všeobecnosti. Takže aj tu by som poprosila odborníkov, aby nám povedali, aké opatrenia sa pripravujú v tejto oblasti. Ďakujem, pani kolegyňa Regner. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Äh, Ďakujem pekne za príspevky. Pri mojej otázke by som chcela nadviazať na pojem forum shopping a opatrenia na trhu práce. A síce je tu možnosť zatvárať individuálne pracovné zmluvy a zároveň vidíme, že je to v určitom protiklade s predpismi. Ako je to s súdnou príslušnosťou napríklad pri opatrení, ktoré súvisia s trhom práce? Máme tu rozsudok z prípadu Viking a vieme, že tu môže dojsť k tzv. forum shoppingu a preto môže nastať situácia, že sa to celé vymože na tom súde, kde budú najpriateľnejšie podmienky. Poznáme všetci tento prípad, v zásade prípad z Fínska a tam ešte trh práce. Tu ide o základné práva, ktoré sa týkajú tak e, zamestnávateľov, ako aj zamestnaných a práve preto by ma zaujímalo, aký je váš právny názor na následovný návrh. A síce, žaloby, ktoré tý, sa týkajú trhu práce, by sa mali viesť na úrovni členského štátu, v ktorom sa prijalo rozhodnutie o tom opatrení, ktoré sa týka vymoženia, vymoženia možností na trhu práce. To znamená, že čo sa týka tohoto Fínsk, prípadu z Fínska, tam by to teda platilo, aj keď viem, že je tam určité prepojenie na Veľkú Britániu. Thank you very much. Eh, Ďakujeme. Otázka pani Volis, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa len zo srdca poďakovať všetkým, ktorí tu vystúpili s prezentáciami. Naozaj sme si so zaujímavom vypočuli ich myšlienky v tejto súvislosti. Odznela tu úvaha o tom, že musím byť veľmi pozor, pozorný, pretože ide o nariadenie, ide o nariadenie, ktoré z veľkej časti za ostatné roky fungovalo veľmi dobre a teraz sa k nám vrácia s cieľom ho revidovať. A my sme teraz e, v spourozdovacom postupe. Takže je to pre nás novinka, pokiaľ ide o toto nariadenie. Myslím si, a to poukazuje to, čo povedali predrečníci, že je na nás, na Európskom parlamente, aby sme sa tomu venovali. Je to možno technická téma, je to možno medzárne právo súkromné, ale e, nielen právnica tým musia, budeme tým zaoberať aj my, legislátori. A my si musíme uvedomiť, že vnútorný trh funguje náležite, pokiaľ je daná istota pre spotrebiteľov aj podnikateľov a keď majú všetci vo vnútornom trhu rovnaký prístup k spravodlivosti. Toto je náš spoločný cieľ, ktorý my tlačíme ako poslanci Európskeho parlamentu, pretože nechceme, aby sa so všetkým všetci obracali na Európske, Európsky súdny dvor alebo na národné súdy, čo často prináša rôzne rozhodnutia. Toto je momentálna situácia a na to sme tu teraz my, aby sme tú situáciu vyriešili. A tým sa dostávam k môjmu záverečnému bodu. A to, Mnohé z problémov, ktoré tu sú, súvisia s tým, čo chceme dosiahnuť na vnútornom trhu a v akom vzťahu je to k tretím stranám, teda k stranám pochádzajúcim z iných štátov mimo územia EÚ. Iste viete, tí, čo ma poznáte, že mm, pokiaľ ide o Hakskú konferenciu o súkromnom práve, medzinárodnom súkromnom práve, že ja veľmi podporujem jej prácu a tu máme teraz určitý paralelizmus, keď sa pozriete na dohodu o voľbe súdu prijatú v rámci tejto Hagskej konvencie. Ale my musíme mať naďalej na zreteli náš cieľ, ktorým je prístup k spravodlivosti a fungovanie trhu v európskom kontexte. My nemôžeme neustále čakať na aktivitu Hakskej konferencie. Znova opakujem, že uznávam prácu Hakskej konferencie. A ešte je tu jeden problém a to, že sa nachádzame v situácii naozaj jedinečnej, pokiaľ ide o to, ako Haksa konferencia príjma svoje rozhodnutia. My sa tu v Európskom parlamente ako poslanci zaoberáme medzinárodným právom súkromným, pričom Hakská konferencia si svoje výstupy formuluje na základe medzivládnej spolupráce, využívajúc expertízu národných odborníkov. Takže my e, tu máme taký suplementárny demokratický prvok my ako Európsky parlament a ten musíme uh, využiť na, pri našej ďalšej práci na revízii uh, takto nariadenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz požiadam našich hostí. Chceli by ste prosím reagovať na otázky, ktoré tu boli položené. Nech sa páči, pán profesor Hess. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Ich Ďakujem pekne. Ja by som chcel predovšetkým sa zamerať na dva body. Jeden sa týka toho, ako súvisie ja tie rozsudky s arbitrážou. Tá druhá vec je špecifická otázka, ktorú ste vy položili, ktorá sa týka tých opatrení na trhu práce. Čo sa týka arbitráže, tak to je veľká téma na diskusiu. A pán Leighton vyjadril to znepokojenie, ktoré zdieľajú mnohí, že ako riešite presiečníky, tak povedať, medzi tým nariadením a, a, a tým, či teda spoločenstvo má pri arbitráži nejaké kompetencie. Aké by to malo dopady? Na to sa samozrejme my tu pozeráme ináč ako v niektorých iných hlavných mestách. Chcel by som teraz povedať následovné. Sa týka článku 239 zmluvy, tak tam sa spomína arbitráž. A druhá vec, chcel by som povedať, že to riešenie, tá regulácia, ktorá sa navrhuje v súvislosti s arbitrážou, nemyslím si, že by to malo nejaké ďalšie, že by tam to týkalo nejakých ďalších kompetencií. Nie je tu o reguláciu samotnej arbitráži, to skôr o riešenie toho, ako je to na štátnej úrovni, vnútroštátnej úrovni, ako je to na úrovni spoločenstva, ako to riešiť. Sú tu samozrejme obavy, ktoré hovoria, že bolo by dobré, aby tam boli výlučné kompetencie v oblasti arbitráže. A čo sa týka toho článku 27a, tak ten by zostal. Ale čo sa týka tej výnimky v oblasti arbitráže, to by sa redukovalo pri, na tieto dva problémy, ktoré tu máme. Možno, že toto je určitá cesta, ako riešite veľké obavy, ktoré sa týkajú arbitráže, ako upokojiť celú tú oblasť. Ja si nemyslím, že tieto návrhy nejako súvisia so spormi, ktoré by sa mohli týkať napríklad investícií, keďže tu ide občiansko, právne neobchodné veci. To je krátka a konkrétna otázka na, odpoveď na vašu konkrétnu otázku. Čo sa týka rozsudku Viking, to nie je primárnym problémom európskeho občianského práva. Je možné obmedzovať tzv. forum shopping. Čo sa týka toho prípadu Viking, tak to sa už tam riešilo. A toto nie je typický príklad forum shoppingu. Toto siaha nad výlučné kompetencie čo sa týka trhu práce a opatrení, vidíme, aké situácie v viacerých členských štátoch a vieme, že je to veľmi komplikované. Preto ja by som bol trošku také zdržanlivý pri formulácii výlučných, výlučnej súdnej právomoci. Ďakujem. Ešte chce prosím niekto reagovať? Uh, the commission. Komisii? by som udelil slovo, ak by chcela reagovať. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem výboru Júri a Európskemu parlamentu, že zorganizovali dnešné vypočutie. My sme si ho vypočuli s veľkým záujmom. Nechcem zachádzať do detajlov, pokiaľ ide o stanoviská komisie. Vy správu máte k dispozícii, máte k dispozícii aj zelenú knihu a odborníci dnes odprezentovali svoje názory. My sa teraz tešíme na stanovisko Európskeho parlamentu vychádzajúc z našej správy a to bude veľmi dôležitý príspevok k práci Európskej komisie na záverečnom návrhu. My tiež uznávame dôležitosť spolupráce s Európskym parlamentom, keďže je to poprvýkrát, čo je parlament zapojený formou spolurozhodovania, takže naozaj sme ochotní spolupracovať veľmi úzko s cieľom dosiahnuť čo možno najlepšie výsledky. Ja chcem reagovať na jednu jedinú otázku, ktorá bola veľmi konkrétna. Ide o otázky týkajúce sa patentového práva. Pani poslankyňa spomínala tie torpedové otázky týkajúce sa sporov v súvislosti s patentami, že tieto by sa dali riešiť vytvorením jednotného e, systému pre patentové spory. Sú tu aj e, ďalšie problémy. V zelenej knihe o nich hovoríme v kapitole nedostatky. Je to napríklad konsolidácia postupov proti e, viacerým e, porušiteľom, narušiteľom európskeho patentového práva. E, toto je tzv. teória pavuka v sieti v súvislosti alebo v kontexte medzinárodného, medzinárodného práva duševného vlastníctva. Momentálne nie je možné robiť konsolidované postupy proti viacerým osobám, ktoré porušili európske patentové právo, hoci e, títo e, patria do rovnakej skupiny, ktorá má koordinovanú politiku. Je tu povinnosť predložiť viacero žalôb na rôznych príslušných súdoch, čo spôsobuje naraz nákladov a znižuje efektívnosť takýchto konaní. Takže toto sú otázky, ktoré spomíname v zelenej knihe. Toto momentálne nespada pod e, zelenú knihu teda pod, pod toto nariadenie, ale my v zelenej knihe spomíname určité e, kroky, pokiaľ ide o riešenie porušovania patentového práva, e, ide o žaloby na viacerých súdov európskeho spoločenstva, že tieto majú spolupracovať. Pokiaľ ide o ten systém jednotného prístupu k patentovému právu. Sú tu ešte otvorené otázky, ktoré je možno diskutovať v rámci diskusí o tomto nariadení. Ja som reagovala na teda otázku, ktorá nám bola priamo položená. Teším sa, že sme tu dnes mali takéto vypočutie. Komisia bude naďalej pracovať v tejto súvislosti. Budeme riešiť dopadové štúdie hodnotenie dopadov. Predpokladáme, že by záverečný konečný návrh mohol byť predložený koncom roku 2010, ale ako viete, bude tu nová komisia, ktorá bude musieť byť schválená v Európskom parlamente, potom nastúpia komisári na svojich funkcií, vypracujú pracovný a legislatívny program a až potom vám budeme môcť dať detaľnejšie informácie k časovému harmonogramu ďalšieho postupu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, ešte než dám slovo pánovi spravodajcovi. Na zhrnutie dovolte mi zdôrazniť niekoľko bodov. Poprvé, dovolte mi poďakovať sa našim hostom. Ďakujem kvalite vašich príspevkov do diskusie sa nám, inštitúciám, podarí prijať lepšie rozhodnutia a naozaj zohľadníme všetko, čo tu odznelo. Druhá vec, ktorú chcem povedať, Európsky parlament a jeho úloha je naozaj v plnej miere sa zapojiť do spolurozhodovania z mnohých dôvodov aj ústavnoprávnych. A ja som si istý, že túto úlohu budeme brať s plnou zodpovednosťou. Tretia vec. Mal som pocit, že rečníci si boli zajedno pokiaľ ide o túto otázku, ide tu o prípadové právo v európskom právnom systéme. Sú tu určité spoločné hodnoty vychádzajúce ešte z rímskeho práva, ktoré to sú vlastne kultúrou podmienené danosti v európskych právnych systémoch. Rád by som povedal, že Brusel 1 musí mať veľkú praktickú relevantnosť, znamená, že musí priniesť výhody pre občanov veľké podniky. Toto je jedna z oblastí, kde je naozaj potrebné urobiť reformy. Reformy, ktoré posilnia pocit európskeho občianstva. Na tomto stojí a pada úspech celého nariadenia Brusel 1. A ešte na záver, európska právna kultúra. Potrebujeme ju budovať. Potrebujeme, aby si naši občania uvedomovali, aké nové príležitosti im toto nariadenie prináša. Mnohí ľudia nevedia o tomto nariadení absolútne nič. Nevedia, aké sú tu práva, aké sú tu výhody, ktoré z neho vyplývajú. Samotní právnici, osoby pôsobiace v tejto oblasti, advokáti, súdci zdôrazňujú potrebu oboznámiť sa e, s týmito ustanoveniami. A to nás dostáva pred problematiku vzdelávania. Teda, aby čo najširší kruh osôb bol oboznámený s výhodami, ktoré je možné využívať na základe tohto nariadenia. Všetko súvisí veľmi úzko so vzdelávaním. Takže ešte raz ďakujem pekne za vaše príspevky a dávam slovo spravodajcovi pánovi Tadeušovi przede wszystkim chciałbym dołączyć Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Najprv by som sa chcel pripojiť poďakovaniam, ktoré vyslovil pán predseda. Mm, toto bola skutočne výborná príležitosť vypočuť si aj vaše komentáre. Ja mám ten pocit, že každý z vás skutočne priniesol toho mnoho do diskusie. My sme hovorili o revízie toho nariadenia Brusel 1 a každý z týchto aspektov je tak dôležitý, že skutočne by stálo za to, aby sa na každú tému uskutočnil separátny, separátne vypočutie. Spomínali ste viaceré problémy, s ktorými sme konfrontovaní. Pritom keď sa zaoberáme týmto nariadením a keď sa snažíme posudzovať dopad tohoto nariadenia. Je to už 5 rokov, čo pracuje vo výbore Júri Európskeho parlamentu a pri každej diskusii o tom, ako sa posudzuje európske právo, tak sa spomínajú požiadavky, že európske právo malo byť jasné, efektívne, transparentné, pochopiteľné, tak povediac priateľské voči našim občanom, malo byť prospešné aj pre európsky trh. Zároveň malo byť e, schopné vybudovať určitú spoločnú právnu kultúru. Tak by sme to mali označiť. Ale žiaľ, častokrát sa to nedarí. Počuli sme o tom aj dnes. Zároveň to ale neznamená, že by sme sa nemali snažiť zlepšovať tú legislatívu v tých miestach, kde je to možné. Preto by som sa chcel poďakovať jednému z rečníkov a konkrétne profesorovi Mari, že táto práca na Brusel 1 samozrejme nemala byť určité revolúcie. My chceme spochybňovať systém, ktorý funguje už dostatočne efektívne kde skutočne tá väčšina toho systému funguje veľmi dobre ale samozrejme v tých oblastiach, kde je to možné, by sme mali vykonať príslušné zmeny. Tam, kde je to nevyhnutné, tak tieto zmeny skutočne musíme vykonať, lebo vidíme, ako časy sa menia. Menia sa aj podmienky a situácia sa mení a tak sa mení aj celé naše spoločenstvo. To znamená, že pri diskusiách o tomto probléme by sme nemali zabudnúť na to, že hovoríme tu o takých aspektoch, ktoré spadajú do výlučných kompetencií spoločenstva. To znamená, že keď hovorím o bilaterálnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími štátmi, tak musíme dbať na to, že táto výlučná kompetencia spoločenstva jednoducho má prednosť ak teda chceme riešiť problémy v tejto oblasti, tak musíme sa na to pozerať tak, že sú to skutočne problémy, ktoré sú také, ktoré sú problémy možno dvoch alebo troch členských štátov, netýkajú sa celého spoločenstva. Dúfame, že v rámci ďalších diskusí o nariadení Brusel 1 nám poradí, a pod sa nám podarí e, v Európskom parlamente skutočne zhodnotiť skúsenosti z minulosti. Nechcel by som teraz ešte spomínať e, niektoré detaily z diskusie, ktorá tu prebehla. Nechcem ani hovoriť o tom, čo bolo dôležité v tých príspevkoch jednotlivých rečníkov, napríklad čo sa týka procesného práva, čo sa týka vedenia sporov teda takých sporov, ktoré prebiehajú či v spoločenstve mimo neho. Toto sú veci, o ktorých sa bude diskutovať v najbližších mesiacoch. Môžem vás ale ubezpečiť, že s veľkou pozornosťou a s veľkým potešením využijeme vaše skúsenosti. My sme chceli, aby ste sa stali našimi poradcami, aby ste istom zmysle, tak povediac, mohli nám pomáhať pri tých zmenách, ktoré sa vykonajú v najbližších mesiacoch. Som, ja sa vám chcem ešte raz poďakovať za túto výmenu názorov a chcel by som vyjadriť presvedčenie, že naša spolupráca bude prebiehať takým spôsobom, ako sme to dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným, hovorí pán predsedajúci. A teraz budeme pokračovať bodom programu číslo 5. We're going to discuss... Bod číslo 5 a 6. Tie preiskutujeme spoločne. Spravodajkyňou je pani Lídia Geringer de Odenberg. Ak to správne hodnotím, tak tá tu nie je v sále. Bernd Rapkaj nás oboznámi s touto problematikou. Nech sa vám páči. Please, Bernd. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Die Frau Kollegin Gering. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste viete, pani Geringer de Ödenberg je členkou kolegia kvestorov a kvestor jednoducho dnes a zajtra majú dôležité výjazdové zasadanie, ktorého sa ona musela zúčastniť. Preto ma pani kolegyne poprosila, aby som prezentoval tie hlavné rysy dvoch bodov, na ktorých ona pracuje. Jednoducho riešime to spoločne, tieto dva body, lebo spolu súvisia. Ona mi to vysvetlila tak, aby som vám objasnil, o čo tu vlastne ide. Kolegyne, kolegovia, ide tu o to, že Dánsko sa v minulosti rozhodlo, že sa ne, ne, nebude spolupracovať pri súdnych záležitostiach. A preto opatrenia spoločenstva sa tam nebudú uplatňovať. Ale aby určité opatrenia, určité nástroje spoločenstva mohli platiť aj Dánsku, boli, bolo nevyhnutné uzavrieť príslušné dohody. No, je to zvláštne, že člen Európskeho spoločenstva uzavrie medzinárodnú dohodu s Európskym spoločenstvom. Doteraz existujú dve takéto dohody. Na jednej strane je to Brusel 1, nariadenie, o ktorom sme sa teraz bavili, a na druhej strane je to nariadenie o doručovanie dokumentov. Obidve dohody vychádzajú z toho, že Dánsko potrebuje mať súhlas spoločenstva a chce uzavrieť iné medzinárodné dohody, ktoré by, ktoré by sa mohli dotýkať spoločných nástrojov spoločenstva. Tieto dve dohody ale neriešia, akým spôsobom sa poskytne tento prípadný súhlas. Takže ešte raz to zopakujem. Dánsko môže uzavrieť dohody, ale tieto dohody, ktoré tu už máme, hovoria, že Európska únia pri tých dohodách, ktoré sa uzavrú s inými štátmi, tak Európska únia musí poskytnúť súhlas. Akým spôsobom to je nejasné, takže tu nemáme formálne ustanovenia. V marci tohoto roka komisia navrhla určité návrhy, ktoré zabezpečia príslušné kroky. Tu môžem povedať, že tu ide o dve nariadenia rady. A pri nariadení rady parlament má samozrejme iba konzultačné práva. To znamená, že čo sa týka samotnej otázky, tak tu dojde k vypočutiu parlamentu. Aby som teda vás dlho nenaťahoval, naša, naša spravodajkynia súhlas, viedla súhlas s návrhmi komisie. Z obsahového hľadiska tu nevidí žiadne problémy. Ona mala aj určité kontakty so švédským predsedníctvom, ktoré spolupracovalo s našou spravedajkyňou a zasadovali sa za uzavretie takejto dohody. Takže dôležité je, že sa tu nič v zásade nemení. To znamená, že ak sa budeme riadiť odporúčaniami našej spravodajkyne, tak by sme to mohli takto odsúhlasiť. Čo by som ešte chcel spomenúť, a nesúvisí to s obsahom samotného nariadenia, súvisí to so samotným postupom, Naša spravodajkňa by chcela ešte pred samotným hlasovaním požiadať komisiu stanovisko k dvom bodom. Z našho hľadiska sú tieto body dôležité, lebo je to kontroverzné porovnaní s tým, čo mám k dispozícii a ja skutočne túto požiadavku môžem podporiť. Toto je teda taký môj, taký môj osobný príspevok. Prvá otázka sa týka medziinstitucionálneho aspektu. A síce máme tu ten návrh obidvoch návrhov ide v zásade o tú istú vec, takže sa tu zameriame konkrétne a spravodajkňa súhlasí s návrhom komisie, žiada radu, aby informovala, akom, či, či chce sa odchýliť od textu, s ktorým bude súhlasiť parlament a sa pýta, aké zmeny by sa mali vykonať, alebo je to zájem vykonať na úrovni komisie. Keďže komisia prezentovala návrhy, alebo teda ich navrhla, ktoré boli fundamentálne zmenené už na úrovni pracovných skupín rady. Spravodajkyňa nie je proti tomu, čo navrhuje rada, ale ide o to, že na druhej strane budeme mať určitý postup, kde sa uskutoční konzultácia k návrhu komisie pričom ten návrh komisie ale už nie je relevantný, lebo tá samotná matéria bola upravená a pravdepodobne komisia asi s tým musela vyjadriť aj súhlas teda s tým, čo vykonala rada. To by teda znamenalo, že parlament musí dostať relevantné texty, lebo ten návrh komisie už nie je relevantný. Takže Dôležité je, že sme to oficiálne nedostali ani od pracovnej skupiny rady, ani od komisia. Bez týchto textov samozrejme je to veľmi zložité efektívne pracovať. To znamená, že v tomto konkrétnom príklade by parlament mal súhlasiť s určitým návrhu, pričom to, k čomu sme zaujali stanovisko v marci 2009, tak to sa zmenilo. To teda konkrétne znamená, že, že už teraz je jasné, že keďže sme túto vec schválili, vlastne niečo iné nemôžeme schváľovať, lebo nám to oficiálne nebolo predložené. To znamená, že oficiálne schvalujeme stanovisko komisie a návrh komisie, ktorý sa zmení. To znamená, že dá sa očakávať, že sa vlastne celá tá, tá vec vráti k nám, čo je neudržateľná situácia, podľa môjho názoru. Druhý bod, ktorý je dôležité vyjasniť, je, že naša spravodajkňa má ten dojem, že tieto nové návrhy budú viesť tomu, že Dánsko bude mať určitú privilegovanú pozíciu, že bude môcť uzatvárať medzinárodné dohody, zatiaľ čo ostatných 26 členských štátov bude viazaných e, nariadením o bilaterálnych dohodách. To znamená, že Dánsko by takto malo väčšiu slobodu na medzinárodnej úrovni ako iné členské štáty. A toto skutočne je dôležité preveriť. Dánsko chce uzavrieť množstvo multilaterálnych dohôd a tu ide o to, že kde, kde zmluvnými stranami je ale, tý, je ale zvyšný 26 členských štátov. Dobre, ale te, proti tejto veci nikto nie je. Dôležité je, že Dánsko bude mať ten súhlas, aby pristúpilo k tej dohode, keďže ostatné členské štáty únie už sú zmluvnými stranami tejto dohody. Dôležité je to objasnenie pri otázky, tej otázky, čo sa stane s bilaterálnymi dohodami, napríklad medzi Dánskom a Ruskom, lebo toto by spadalo pod Brusel 1, to znamená, že dôležité je to objasniť a preto si musíme položiť tú otázku, či komisia by mohla vysvetliť, ako môžeme zabrániť fragmentácii a mohla by nám komisia vysvetliť, a to je otázka našej spravodajkyne, prečo máme ten dojem, že v prípade Dánska komisia očividne akceptuje postup, ktorý sa týka prispôsobiť medzinárodným dohodám, pričom, pričom tu ide o úplne niečo iné, ide tu o multilaterálne ako aj bilaterálne dohody. Takže zhrnem to tak, že ide tu o návrhy správ, spravodajkynia je za to, aby sme ich prijali aby to rýchlo prebehlo, ale sú tu dve také základné otázky. Poprosil by som, aby komisia k tomu zaujala stanovisko. O tomto som hovoril s našou spravodajkyňou. Ďakujem pekne za pozornosť. Eh, Ďakujem pekne. Tadeusz Vierska požiadal o vyjadrenie. Ďakujem pekne pán Rabkaj nám povedal teraz niečo veľmi zásadné. To znamená, že ide tu o možnosť uzatvárať bilaterálne dohody s tretími štátmi. A týka sa to práve členských štátov. Ja si spomínam na tú diskusiu, ktorá prebehla v parlamente na jar tohoto roku. To bolo ešte pred tým prijatím v samotnom prvom čítaní, kde išlo to umožniť takýchto bilaterálnych dohôd teda by členské štáty mohli uzatvárať bilaterálne dohody s tretími štátmi. Tedy sa to odsúhlasilo s tou podmienkou, že ide o mimoriadnú situáciu. To znamená, že ak je tu nejaké veľmi silné stanovisko zo strany komisie, to znamená, že ide o to, aby sme mali plnú kontrolu nad touto situáciou. To znamená, že ak, ak členský štát dostane súhlas na takéto rokovania, Tak to je tá situácia, ktorá tu máme. Chcel by som ešte trošku upresniť to, čo povedal pán Rabkaj. Tieto ustanovenia, ktoré sú uvedené v nariadení, ktoré bolo schválené v máji, platí to naďalej, čo sa týka Dánska? Ak ide o uzatváranie dohôd s tretími štátmi? Lebo ide tu o situáciu, kde členský štát Európskej únie v situácii, kde dostane tento členský štát súhlas, uzavrie príslušnú dohodu a prebehne tu teda plné konanie, celé konanie a komisia nám musí povedať, prečo takáto dohoda je vlastne relevantná. A v končnom dôsledku komisia teda poskytne súhlas, ale iba vtedy, ak celé spoločenstvo je za táto bilaterálna dohoda ale očividne nefunguje. Máme tu situáciu, že toto nebude platné. To znamená, že ak Dánsko prehlasí pre ochotu uzavrieť takúto dohodu, na čo to vlastne celé to bolo dobré? Mohla by nám to komisia vysvetliť? Any other... Sú nejaké ďalšie žiadosti o slovo, prv než dáme slovo komisii? Nech sa páči komisia. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj kolegyni, ktorá prezentovala stanovisko a spravodajcu. A chcem zároveň poďakovať vášmu výboru, že sa venuje takto tomuto dokumentu. Pre diskutovali ste o, dve, ta, o dvoch témach. Jedna sa týka medziinštitucionálnych aspektov a ten druhý sa týka podstaty prípadu. A rada by som začala uh, s tou druhou otázkou, ktorá sa týka stanoviska Dánska. Aj keď pani Rabka už prezentovala isté súvislosti, ja by som tiež chcela povedať pár vecí k tomu No na úvod jedna poznámka. Bolo tu spomenuté, že Dánsko je členským štátom. To je samozrejme pravda. Na druhej strane, z, pohľad, z hľadiska externých kompetencií spoločenstva v tejto oblasti, kde si uh, Dánsko uplatnilo opt-out uh, z hľadiska externých uh, kompetencií spoločenstva, je Dánsko treťou krajinou pretože naše interné nariadenia ho nezahrňajú a v súčasnosti musíme uzatvárať medzinárodné dohody s Dánskom. A v tomto prípade hovoríme o bilaterálnej dohode, lebo bilaterálnej zmluve medzi Dánskom a Európskym spoločenstvom. Takže v tomto zmysle sme v inej situácii, alebo v inej oblasti, ako je nedávne nariadenie, ktoré sa týka bilaterálnych dohôd našich členských štátoch v oblasti, kde neexistuje žiaden e, záujem spoločenstva na uzatvorenie dohody. Čiže my sme tu dohodu uzatvorili s Dánskom ako tretím štátom, ale, člensk- ale Dánsko nie je členským štátom, preto sme takto nezohľadnili túto skutočnosť Dánska konať v medzinárodnom hľadiske. Toto bolo predpokladané v našej súčasnej dohode s Dánskom. Zahrňa to predmet um, dohody uh, uzatvárať medzinárodné dohody. Je to teda predmetom uh, dohody spoločenstva a dôvod, prečo sme to dali do paralelnej dohody s Dánskom je, že keď zmení spoločenstvo svoje pravidlá o uplatnení a jurisdikcii prostredníctvom medzinárodných dohôd, tak potom aj Dánsko by malo nasledovať spoločenstvo. Uvediem vám jeden praktický príklad. Spoločenstvo dalo možnosť svojim členským štátom stali stať sa stranami tzv. Bankers Oil Agreements. Toto je dohoda o zodpovednosti, občianskej zodpovednosti za znečistenie, za ropné znečistenie. Táto medzinárodná dohoda zahrňa isté pravidlá, ktoré sa týkajú uznávania rozhodnutí. A preto naše členské štáty potrebovali autorizáciu na to, aby sa mohli stať stranami tejto dohody. My sme zmenili systém nariadenia Brusel 1 týkajúci sa istých bodov. Pri Dánsku však máme paralelnú dohodu, e, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu Brusel 1. Ak Dánsko teraz žiada o ratifikáciu tohto dohovoru týkajúcu sa aspektu občianských alebo obchodných vecí, ktoré sa týka spoločenstva, potreboval by túto dohodu, potrebuje schválenie spoločenstva na základe paralelnej dohody. To, čo navrhla komisia, je technický postup, aby, spoločen, aby schválenie spoločenstva bolo schválené na pristúpenie k medzinárodným dohodám z hľadiska koherentnosti a uniformity pravidiel o uznávaní dohôd. Čiže preto sme sa venovali tejto otázke. Tento súčasný návrh bude znamenať, že dohoda, pokiaľ sa žiaden postup nepredpokladal v paralelnom postupe, spoločenstvo nebolo schopné odpovedať na žiadosť Dánska pristúpiť k istým medzinárodným dohodám. Väčšinou sú to multilaterálne dohody, kde by Dánsko rado participovalo ako náš členský štát prostredníctvom krokov spoločenstva. Takže takáto je situácia z nášho pohľadu Prvá požiadavka prišla v, v súvislosti s naredením Brusel 1 z Dánska a zároveň sme prišli s návrhom o paralel, paralelnom postupe pri službách, dokumentačných službách, pretože sme zistili, že paralelný postup existuje v rámci tejto paralelnej dohody. To, čo sme navrhli, je, aby komisia zhodnotila potrebu a koherentnosť dánskeho prístupu k takýmto medzinárodným dohodám. Je pravdou, že v návrhu komisie sme navrhli komitologický postup. Odvtedy,